Ja by som bola rada, keby v Kolumbii bol mierový proces, ale eh, bohužiaľ teraz je to len na papieri. Eh, a nie je to len eh, v dôsledku amerických záujmov a v dôsledku ďalších faktorov, ale práve preto, že samotná vláda nenaplňala hm, ten, túto mierovú dohodu je tam obrovská sociálna nerovnosť, e, systematicky sú vraždení aktivisti lavice, najmä zo strany e, polovojenských e, pravicových um, zoskupení a toto je skutočne vojna teroru. My musíme ako Únia využiť všetky dostupné prostriedky, trvať na tom, aby sa plnili ustanovenia mierovej zmluvy a takisto aj v rámci obchodných dohôd my dovážame palmový olej, napríklad s Ekvadorom máme takúto e, zmluvu, ktorá zakotvuje e, podobné ustanovenia, takže na to musíme budovať. My mm, samozrejme sa snažíme chrániť ľudské práva, ale nie sú žiadne právne mechanizmy na to, aby sa to tam presadzovalo. Takže my musíme jednoducho využiť to, čo máme k dispozícii. Ďakujem. A teraz e, pani Tupurainen, pani ministerka, ktorá bude hovoriť v mene podpredsedničky komisie, eh, eh, vysokú komisárku pre zahraničné veci a bezpečnosť. Pani eh, hm, predsedni- ministerka, máte slovo. Ďakujem. Chcem povedať, že táto rozpráva bola veľmi užitočná, dobre načasovaná. Chcem poďakovať všetkým za vyjadrenia a návrhy medzi mnohými e, týmito podmietmi e, by som chcela ešte zodpovedať na to, čo povedala pani Arena e, o ochrane aktivistov a sociálnych vodcov. Európska únia spoločne s členskými štátmi sa snaží o ochranu týchto aktivistov, a ochrancov ľudských práv, aby mohli pracovať v bezpečnom prostredí. Poskytujeme im pomoc prostredníctvom programov ochrany Protect Defenders EU. <coughs> Spoločne s niekoľkými štátmi sme spustili kampaň e, na ochranu a zviditeľnenie ochrancov ľudských e, práv a sociálnych aktérov. A v júli sme sa rozhodli posilniť e, útvar pre vyšetrovanie, ktorý má za cieľ vytvoriť e, systém e, vyšetrovania na e, vyšetrovanie a stíhanie a trestanie um, tých, čo porušujú ľudské práva a takisto činov páchaných teroristickými organizáciami a takisto chceme podporovať finančne organizácie na ochranu ľudských práv v Kolumbii. Z, tohto, z tejto rozpravy, pán predsedajúci, môžeme vyvodiť, že jediná cesta spočíva v ďalšej implementácii mierovej dohody s plnou podporou Európskej únie a medzinárodných zainteresovaných medzinárodného spoločenstva. To je to naše posolstvo pre ľudí v Kolumbii. Ale chcem ešte pripomenúť, že aj keď je tento mierový proces kľúčový, tak e, treba takisto E, pracovať na spolupráci v oblasti bezpečnosti životného prostredia, len aby som uviedla aspoň dve oblasti. A budeme naďalej podporovať Kolumbiu pri riešení týchto otázok. A takisto e, chcem povedať, že tie výhľady do budúcnosti sú podľa mňa veľmi pozitívne. Chcem teda poďakovať e, za pozornosť a podporu, pokiaľ ide o tento veľmi dôležitý spis v našej agende. Ďakujem. Thank you, minister. Ďakujem, pani ministerka. Teraz uzatváram debatu, rozpravu a na niekoľko minút z technických dôvodov prerušíme rokovanie. Schôdza bude pokračovať. Ďalším bodom programu je vyhlásenie podpredsedničky komisie Vysokej predstaviteľky únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Situácia v Kašmíre. A slovo dávam pani ministerke Tupurajnen, ktorá bude hovoriť v mene podpredsedničky. Pani ministerka, nech sa páči, máte slovo. Mr. President. Vážený pán predseda, poslankyňa poslanci, napätie v regióne sa zvýšilo po vyhlásení indickej vlády 5. augusta, že revokuje článok 370, ktorý poskytuje čiastočnú autonómiu e, štátu Jammu a Kašmír. Tento krok bol sprevádzaný obmedzeniami základných práv a slobôd. Indická vláda umiestnila e, veľký počet ďalších vojenských a polovojenských jednotiek Kašmíra mm, v tomto území. Aktivity indickej vlády majú e, údajne predísť násilným protestom. Aj Pakistan tam rozmiestnil svoje jednotky na e, svojej strane kontrolnej čiary. Téma je veľmi rezonujúca vo vnútornej politike aj keď niektoré sankcie akoby eh, boli eh, zrušené, situácia sa nevrátila do normálu. Došlo k zatknutiam politických lídrov, aktivistov a ľudskoprávnych aktivistov. Európska únia situáciu veľmi pozorne sleduje od eh, začiatku eskalácie napätia. Začiatkom augusta vysoká predstaviteľka Mogherini telefonovala tak s pakistanskými ako aj indskými kontakt, eh, partnermi. Eh, vysoká predstaviteľka vyzvihla význam vyhnúť sa ďalšej eskalácii a mm, posilniť dialog medzi Pakistanom a Indiou cez diplomatické kanály. Naša pozícia k Kašmíru sa nemení. Povzbudzujeme Indiu a Pakistan, aby hľadali mierové politické riešenie rešpektujúc zájmy kašmírskeho obyvateľstva na oboch stranách kontrolnej línie. To je jediný spôsob, ako vyriešiť dlhotrvajúci spor, ktorý už príliš dlho spôsobuje nestabilitu a neistotu v regióne. Naďalej sme znepokojení zo situácie na mieste mm, s obmedzeniami základných slobod. Je kľúčové, aby sloboda pohybu a mm, prostriedky komunikácie boli plne obnovené, tak ako aj prístup vo všetkým základným službám. Vysoká predstaviteľka tieto obavy prezentovala aj indickému ministrovi Jašankarovi počas schôdze v Bruseli 13. augusta. Minister informoval vysokú predstaviteľku o aktuálnom stave a bezpečnostnej situácii. Pani Mogherini eh, už vtedy vyzvala k vyhnutiu sa eskalácii násilia, aby sa obnovili práva a slobody obyvateľstva v Kašmíre. EU sleduje situáciu v Džama Kašmíre a nadniesla to aj 10. septembra na zasadnutí v Ženeve. Voláme po stiahnutí dočasných sankcií a obnove základných práv a slobôd dotknutého obyvateľstva. Naďalej vyzývame obe strany, aby sa viedol aktívny dialog, plne rešpektujúc medzinárodné povinnosti ľudských práv v momente na rastúceho napätia v rôznych regiónov na svete si nikto nemôže dovoliť ďalšiu eskaláciu v Kašmíre. Regionálna spolupráca v Južnej Ázii je dôležitejšia než kedykoľvek predtým a naďalej budeme povzbudzovať Indiu a Pakistan, aby obnovili svoj dialog a našli mierové riešenie svojho sporu. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem pekne pani ministerka Tupurajnen. Nasledovať budú vystúpenia za politických skupín. V mene EPP vystúpi pán Bazesku. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani ministerka. Situácia v Kašmíre je kategoricky alarmujúca a povedal by som, že je nepriateľná. Neustále potlačanie ľudských práv, násilie na uliciach, politické rozbroje a nadovšetkým ešte dve jadrové veľmoci, ktoré sú v otvorenom konflikte. Toto sú parametre, v ktorých sa teda veci v Kašmíre vyvíjajú bez toho, že by bola momentálne nádej na nejaké rýchle riešenie. Zobral som na vedomie pozíciu eh, rotujúceho predsedníctva EÚ. Myslím si, že je to inteligentné a efektívne. Avšak chcel by som sa ešte vyjadriť, čo sa týka nás, Európanov Na tomto zasadnutí sme diskutovali o Hongkongu, o e, požiaroch v amazonských pralesoch, o Burkina Faso, o situácii v Kolumbii a o situácii v Kašmíre. Ale nehovoríme o našich problémoch, ktoré sú niekedy tiež dosť ťažko riešiteľné. A často tieto problémy spôsobujú nespokojnosť medzi občanmi EÚ. Myslím napríklad na bezpečnosť a nenarušiteľnosť hraníc EÚ alebo na otázku migrácie. Zatiaľ sme našim 500 miliónom obyvateľom neodpovedali, alebo napríklad riziko terorizmu, nedostatok súdržnosti medzi členskými štátmi čase, kedy diskutujeme o veciach eh, s Čínou, USA, s Ruskom, Ruskou federáciou, keď oni externe eh, zhoršujú situáciu v EÚ a hovorím napríklad o členskom štáte, ktorý alebo členských štátoch, ktoré e, napríklad nemajú jednotnú menu, aj keď je to požiadavka zo zmluvy. A mám na mysli aj ten príbeh, ktorý začal a nikdy sa nevyjasnil, teda pokiaľ ide o vytvorenie Európskej armády alebo pokiaľ ide o podporu potrebu zabezpečiť kompatibilnosť zbrojárskeho priemyslu v členských štátoch EÚ. A e, v neposlednom rade je nedostatok odvahy a rečník bol prerušený. Ospravedlňujem sa, vám, vypršal vám čas, poprosím poslancov, aby rešpektovali svoj rečnícky čas. Ďakujem pekne. Dve minúty. Pani Arena v mene Progresívne aliancie socialistov a demokratov EP. Ďakujem pekne. Od roku 19 150 indická ústava upravuje špecifický režim pre Kašmír. Článok 370 dáva Kašmíru relatívne veľký manevrovací priestor, aj pokiaľ ide o indickú legislatívu pri správe Kašmíru. Ehm, obrana, bezpečná a zahraničná politika to boli jediné veci, ktoré spadali pod kompetenciu centrálnej vlády v Delhi. Ostatné robí národné zhromaždenie. Článok 370 dáva federálnemu štátu tiež e, vlastnú ústavu. A od 5. augusta India revokovala tento autonómny štatút e, Kašmíru. Viac ako 3000 ľudí bolo svojvoľne zatknutých, medzi nimi zodpovední politici, ehm, ľudia z univerzity a tak ďalej. Všetky telekomunikácie, telefón, internet boli prerušené, núdzové služby, nemocnice majú nedostatok materiálu a personálu. No, zahraniční novinári, mimovládne organizácie už nemajú prístup na toto územie a situácia sa zhoršuje Eh, blokuje sa situácia eh, lokálnych ľudí aj v nemocniciach a tak ďalej. Boli tam vyslané desiatky eh, tisíc vojakov. Je to jeden z najmilitarizovanejších regiónov na svete. Je tam vyše milióna vojakov. OSN v roku 2008 a 2019 vydal správu o vážnych porušeniach ľudských práv voči civilnému obyvateľstvu. Dochádza tam k vnútornému presídleniu, násiliu, sexuálnemu násiliu a tak ďalej. A páchajú to tak indické, ako aj pakistanské sily. E, rozhodnutie indického premiéra 5, z 5. augusta iba zhoršuje túto situáciu, ktorá už aj tak bola veľmi explozívna. Európa nemôže ostať nečinná, musí sa zasadzovať za medzinárodné nezávislé vyšetrenie, ktoré bude transparentné a pozrie sa na to násilie, ktoré sa v Kašmíre. Európa musí využiť celú svoju váhu vo vzťahoch s Indiou, aby Kašmír dostal svoj autonómny uh, štatút, ktorý má od roku 1950, ale Európa musí posporiť aj pokrok eh, alebo postup OSN v snahe o dialog medzi Indiou a Pakistanom, pretože iba v dialogu sa nájde riešenie. Ďakujem pekne. Thank you, Mrs. Ďakujem pekne, pani Arena. Poprosím rečníkov, aby hovorili trošku pomalšie, preučili tlmočenia. Teraz na dve minúty pán Bohamed v mene skupiny Renew Europe. Ďakujem pekne. Ja by som na úvod chcel povedať, že ja som sa narodil v Kašmíre a keď som mal 4 roky, presťahovali sme sa do e, Spojeného kráľovstva, ale veľmi ma boli, keď sledujem, čo sa deje v Kašmíre. Kašmír je v kríze medzinárodnej, e, ľudskoprávnej a ľudia v Kašmíri trf, trpia, naďalej budú trpieť. EU je organizácia, ktorá sa hrdo stáva za ľudské práva na celom svete a teraz Musíme e, stať po boku ľudí v Kašmíre. Prebiehajúca kríza v Kašmíre ohrozuje mier, bezpečnosť celého regiónu, jedného z najzraniteľnejších na svete. Je našou zodpovednosťou niečo urobiť odporúčania e, Komisie pre ľudské práva OSN je, sú dobrým východiskom nášho konania. Musíme ich podporiť a musíme e, implementovať zistenia zo správy z júna minulého roku a júla tohto roku. Inštitúcie EÚ a členských štátov sú tu nielen na ochranu ľudských práv občanov v Európskej únii, ale musia byť aj obhajcami ľudských práv na celom svete. Situácia v Kašmíre sa nezlepší tým, že budeme obviňovať jednu či druhú stranu, pretože E, ľudia budú iba sa navzájom obviňovať a e, trpiaci ľudia v Kašmíre sa nebudú mať na tom lepšie. Ľudia v Kašmíre by mali rozhodovať o svojom osude a o svojej budúcnosti. Sebaurčenie a dodržiavanie ľudských práv sú základnými hodnotami v našej Európskej únii a mali by sme to isté požadovať aj od e, ostatných krajín vo svete, najmä tých, ktoré chcú s nami obchodovať a mať s nami partnerské vzťahy. V Kašmíre sa boje 10 ročia, ale momentálna kríza sa ukončí len, ak si ľudia sadnú za jeden stôl a budú ho sa rozprávať. India môže byť e, určitým, EU e môže byť určitým sprostredkovateľom. Ľudia v Kašmíre naozaj volajú o pomoc v tme a my im musíme e, pomôcť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Mohamed. Jednu minútu v mene zelených. Pani Dowding. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budem stručná. Správy vážnych porušení ľudských práv prichádzajú z Kašmíra už viac než mesiac. Správy o raziach, o zatýkaniach, konfliktoch a nelegálnych eh, zadržaniach sú skutočne poporujúce. A to všetko, kým sú ešte stále padnuté mobilné siete my, zelení poslanci zo Spojeného kráľovstva, žiadame, aby tieto porušenia ľudských práv boli zastavené. Nie len e, pre e, dobro obyvateľstva v Kašmíre, ale aj pre 100 tisíce kašmír, britských občanov kašmírskeho pôvodu. E, nie je predstaviteľné mierové riešenie konfliktu, kým pokračujú tieto porušenia Žiadame, aby eh, orgány v Indii obnovili základné slobody kašmírskeho obyvateľstva a vyzývame, aby EÚ naďalej prikladala pozornosť tejto krízy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Dowding. V mene skupiny Identita a demokracia pán Zimniok, jedna minúta. Vážený pán predseda, dámy a páni, EÚ chce a mala by prispieť k riešeniu konfliktu v Kašmíre. Je to konflikt, ktorý existuje 70 rokov, ktorý sa prehlbuje, ktorý vyvolal vojny. Je to konflikt s nespočtom mŕtvych, teroristických účinov, represálií a mnohým mm, utrpením. To ale nemôže vyriešiť EÚ, môže tu vyriešiť iba dotknuté strany sporu. My ako mm, mimo e, tohto konfliktu môžeme e, proces prevádzať ako neutrálni mediátori. Ak teraz v tlači čítam, že poslanci tohto parlamentu e, sa stávajú na jednu či druhú stranu a dokonca zachádzajú tak ďaleko, že žiadajú bojkot proti Indii, tak sa stávajú súčasťou problému a nie sú už nejakými dobrými sprosvetovateľmi a e, môžem povedať, že to nebude fungovať. Ako náhle sa postavíme na jednu či druhú stranu, či už indickú alebo pakistanskú, strácame e, renomé e, dobrého sprostredkovateľa a neprispejeme k riešeniu problému. Práve naopak. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Zimňok. V mene európskych konzervatívcov a reformátorov, pán Van Orden, jedna minúta. Bohužiaľ. Ďakujem, pán predseda. Kašmír je jeden z najkrajších, jedno z najkrajších oblastí v Indii. A bezpečnosť a stabilita by mu zásadne prospeli, ale vyše 70 rokov má takýto neistý štatút a je ohrozovaný a mm, ťažko skúšaný e, terorizmom zvonka a mm, toto je jedna z posledných príležitostí, ako napraviť situáciu. Celé toto územie by malo byť e, súčasťou Indie od samého začiatku, ale mm, bolo e, čiastočne okupované Pakistanom, ktorý tam vpadol a potom tam došlo k subverzívnym aktivitám terorizmu, čo stalo tisícky životov popri kontrolnej línii do Indie terorizmus eh, ohrozovala hm, ekonomiku. Článok 370 indickej ústavy dával eh, ľuďom iné lokálne pravidla a teraz tie zmeny, ktoré eh, hm, prijal premiér Modi, dávajú ľuďom v Kašmíre tie isté práva ako v celej Indii a mali by sme sa pozerať na to, čo sa deje v Pakistane, ak naozaj chceme vidieť zneužívanie práv e, náboženských menšín, žien, e, transrodových osôb a e, pred akými ťažkosťami sa v tej krajine ocitajú. Vlády v EÚ podporujú dialog a konštruktívne angažovanie sa medzi Indiou a Pakistanom. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Je tu modrá karta pána Matučela. Akceptujete otázku? <clears throat> Mhm. Otázka na modrú kartu. Sí, grazie. Áno, ďakujem. Ja súhlasím s vyjadrením, ktorý, ktoré e, tu mal kolega. A ide tu o e, hrozbu Pakistánu, že použije e, nukleárne zbranie. Toto je veľmi dôležitá téma pre parlament, to znamená využitie nukleárnych zbraní a aj to, že Pakistán za celé tie roky vlastne chránil e, mnohých teroristov, ktorí spáchali krvavé atentáty aj v Európe. To znamená, ide o e, tieto porušovania ľudských práv v Pakistane. Uh, Ďakujem za otázku. Pán Van Orden. Ďakujem pekne. Máte vypnutý mikrofón. Pakistán bol zdrojom šírenia e, teda jadrovej e, technológie, e, podporu teroristických, teroristické organizácie, teroristických lídrov a terorizmus po celej kontrolnej línii v, smerom k Indii. Áno, hovoríme o dvoch e, štátov s jadernými zbraniami, ale nemyslím si, že to je relevantné pre túto konkrétnu vec. Ak chce EÚ byť nápomocná, nemala by e, ustupovať. Vysoká predstaviteľka by to mala pozornejšie počúvať, čo hovorí Jai Shankar, minister zahraničných vecí, pretože inak e, budete mať veľmi skreslený obraz o tom, čo sme zatiaľ z, tohto Európskeho parlamentu prispeli. Ďakujem v mene uh, GUE NGL pani Villanueva Ruiz. Minuta. No podemos... Eh, Nemôžeme uh, z, povedať, že situácia v Kašmíre e, je uh, interná vec uh, Indie, uh, ale uh, musíme uh, si uvedomiť, že Modi sa dostal k vláde a zautočil na MBO a EU e nemôže e, sa tváriť, že to je policy as usual. Musíme e, otvoriť alternatívny dialog a trvať na plnení ľudských práv. A dnes to znamená podmeniť strategickú dohodu zásadnou zmenou dodržovania ľudských práv v Kašmíre a aby sa e, presadilo mierové vyriešenie konfliktu jednom medzi Pakistanom a e, Indiou. Dnes potrebujeme zadefinovať, e, že sme taký medzinárodný hráč a zabezpečiť rovnaký a rovnocenný dialog o ľudských právach, o obchode aj technológií s veľkými štátmi. You, Ďakujem pani Villanueva Ruiz v mene. A teraz za nezaradených pán Uhrík. Dear colleagues, since this is an issue of foreign... kolegyne a kolegovia, keďže ide o zahraničnú politickú záležitosť, budem hovoriť po anglicky. Mnohí hovoríte o porušeniach ľudských práv a ďalších zlých veciach, ktoré sa dejú v Indii, v štáte Jama a Kašmír, ale opäť sa spoliehame iba na sekundárne informácie, pretože nikto tu naozaj presne nevie, čo sa v Indii deje. Keď som sa rozprával s indickým veľvyslancom v Slovenskej republike, pýtal som sa ho, že ako často zasahoval indický parlament alebo odsudil eh, ktorúkoľvek európsku krajinu za jej vnútornú politiku. Nikdy sa to neudialo a my by sme mali postupovať rovnako, mali by sme rešpektovať zvrchovanosť Indie pretože nie je našou úlohou zasahovať do vnútorných záležitostí krajín, ktoré sú 6000 km od nás vzdialené. Sme tu na to, aby sme riešili problémy Európy, takže prosím, e, poďme na to. Thank you. One minute, Mr. Corbett. Ďakujem na minútu, pán Corbett. Ďakujem. Ja tiež chcem vyjadriť, že som bol v Azad Kašmíre pred mesiacom pán predseda unilaterálna akcia zo strany Indie Ehm, revokovanie ehm, autonómie, ktorú Kašmír mal, rozdelenie územia na dve polovice a vyslanie tisícov vojakov, ehm, zavretie médií, zatknutie lokálnych politikov, to rozpúta, rozduchalo už aj tak veľmi mm, explozívnu situáciu. Ten konflikt už e, trvá 70 rokov a nemôže byť v záujme Indie, aby to pokračovalo. Indiu to stojí obrovské Ehm, peniaze aj medzinárodnú reputáciu. Naozaj je na čase ehm, volať po riešení, ale je tu len jedno ehm, dlhodobé mierové riešenie a to je seba určenie ľudí v Kašmíre. A to stanovili OSN v 1947, keď sa India obratila na Bezpečnostnú radu OSN. Je na čase implementovať to a EU by mala využiť svoju silu 28 krajín a obchodu a mala by tlačiť na takýto výsledok. Ešte nie je neskoro. Ďakujem. One... Ďakujem. Pán Benien na jednu minútu. Yeah, um, yes, joined... Áno, Kašmír sa pridal k Indii len za podmienky, že si zachová svoju autonómiu a bola tam aj klauzula, ktorá mm, bránila Indii jednostranne zmeniť toto rozhodnutie. Indický najvyšší súd to pred predchádzajúcich rozsudkoch potvrdil a je zaujímavé, že opozičný politik Šaši Turo dnes uh, opísal uh, roky indickej vlády ako neústavné. Ja uh, nepopieram, že tam boli problémy s terorizmom, ktoré vyprovokovali uh, dôležité kroky. Minulý týždeň som o tom hovoril s eh, pakistanským ministrom zahraničných vecí a pýtal som sa ho, eh, čo teda robí Pakistan proti takýmto povstalcom a ako opisuje situáciu priamo na mieste. Myslím si, že je dôležité uvedomiť si, že o tom eh, som diskutoval s ľuďmi, ktorí tam vtedy boli. Čo sa teraz má udiať? Malo by sa zrušiť stané právo a mali by byť prepustení e, politickí väzni. E, dlho už vyzývame Pakistan a Indiu, aby sa dohodli na nejakom nezávislom sprostredkovateľovi, ktorý uľahčí rozhovory, kde budú ľudia z Kašmíru z oboch strán e, kontrolnej línie. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Pán Cimniok má modrú kartu s otázkou. Akceptujete? Yeah, your microphone is not on. Nemáte zapnutý mikrofón. Möchte. Chcel by som len sa krátko opýtať, ako si predstavuje autonómiu vo vlastnej réžii e, Kašmíru, pretože táto krajina by celkom určite ostala vysieť e, na vrecku spoločenstva. Ekonomicky nemajú čo ponúknuť. Musia sa e, pripojiť k Indii či k Pakistánu alebo rozdelené, preto všetko ostatné je ilúzia. Dokonca kašmírčania samotní by nechceli takéto riešenie. Ja som tam bol 4 roky ako diplomat a myslím si, že som naozaj mnohokrát precestoval tento región a nenájdete na toto väčšinu. Thank you, please. And... Ďakujem, nech sa páči. Určite nevieme, či by sa tam našla na to väčšina, nebolo to zatiaľ vyskúšané. Ale tvrdenie, že je to veľmi e, nerozvinutý a zaostávajúci región. Napriek tomu, že je to konfliktný región viac než 70 rokov, vieme, že konflikt e, naozaj e, škodí ekonomike. Ale keď sa pozrite na tie indikátory, a ja som sa na ne naozaj pozrel, tak prakticky vo všetkých indikátoroch, pokiaľ ide o blahobyt, príjem, Ehm, gramotnosť. Všade je na tom Kašmír lepšie než zvyšok Indie alebo z tých najrozvinutejších oblastí Indie. Pán Buchner, jedna minúta. V správach o Kašmíre sa príliš málo hovorí o masívnom porušovaní ľudských správ, práv, e, ktoré sa dejú z oboch strán, tak z Pakistanu ako aj Indie to nás nemôže nechať chladnými, ale sme na pokraji vojny medzi týmito dvomi jadrovými veľmocami a podľa mňa existuje len jedna cesta, ako zabrániť tejto vojne a porušovanie ľudských práv. Je to presadzovanie rezolúcie OSN na túto tému. Určite je to možno trošku optimistické z mojej strany, ale nemôžeme to jednoducho nechať tak. A znamená to, že OSN e, musí začať konať, že mm, v prípade núdze e, tam musí ísť aj s nejakou mierovou misiou v súlade s obidvomi stranami, čo je ťažké, priznávam, ale je len toto riešenie. Nemôžeme dopustiť, aby to takto pokračovalo a preto prosím vysokú predstaviteľku, aby naliehavo začala konať. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Na pani Sardone. Situácia tam bola aj predtým zložitá násilie napríklad v priebehu rokov. Ale táto diskusia je trocha nevyvážená. Dialóg neznamená, že sa bude napádať jedna strana druhou a naopak Hovoríme o oblasti vo svete, kde už dlho existujú teroristické organizácie spojené s islamistami. Sú tam fenomény radikalizácie, ktoré sú znepokojujúce. Sú tam vlajky ISIS, islamského štátu a dochádza k násiliu. Asi by sme mali analyzovať aj historický kontext a vychádzať zo zdrojov informácií, ktoré sú spolahlivé stovky mm, tisíc Indov odišlo za posledné roky z tohto mm, regiónu v dôsledku násilia. My tu hovoríme o obetiach atentátov, ale mali by sme hovoriť aj o náboženskom, náboženskej diskriminácii, napríklad aj zo strany Pakistanu. Mali by sme rešpektovať e, mm, zvrchovanosť štátov a podporovať tých, e, ktorí e, príjmajú bezpečnostné opatrenia na boj proti terorizmu. Ďakujem vám. Thank you. As we are running late. Ďakujem. Keďže meškáme, tak nebudem akceptovať eh, požiadavky na modrú kartu od tých, ktorí už vystúpili a žiadajú aj o modrú kartu. Jednu minútu, pani Mobarik. In the European Parliament my v Európskom parlamente dodržiavame princípy, ako sú zakotvené v zmluvách, preto sa hambím za e, neexistujúcu rezolúciu o Kašmíre. Vždy budú ľudia, ktorí e, podporujú Indiu, e, k, e, ktorá e, sa e, tu na e, ne, e, ktorá e, zrušila článok 370 a za terajšej destruktívnej situácie to iba zhoršuje v Kašmere. E, keď e, my veríme v ľudské práva a náboženské slobody, prečo sme ticho? A najzákladnejšie právo, právo na seba určenie sa opiera kašmírčanom už viac ako 70 rokov. Ako dlho budeme ticho? A aké zlé to musí byť musíme sa zbaviť našej apatie a e, preskúmali preskúmajme naše svedomie. Demokratické princípy, miera, stabilita sú tiež v záujme Indie. Thank you. One minute. Ďakujem jednu minútu, pani Gill. Pre tých členov, ktorí dnes uh, vystupovali, uh, ja som uh, E, zarazená e, vašou strannosťou e, a že stranite Indii. Keď Pakistan prijal tie isté opatrenia, tak sme nevystúpili. Keď sa vzdali územia pre Čínu, tak sme nevystúpili ale skutočnosť je, že ehm, nastávajú e, porušovania e, ľudských práv e, v pakistanskej časti Kašmíru. Situácia v Kašmíre nebude vyriešená v tejto snemovni a riešenie Kašmíru príde vtedy, keď skončí štátom sponzorový terorizmus zo strany Pakistanu. Pakistan neplní ľudské práva a um, má GSP plus výsady a e, tí kolegovia, ktorí sa odvalili na článok 370, e, vy sa zameriavate na jednu vec, ale e, ignorujete veci, ktoré sú pre nás podstatné. Toto nielen, že by zlepšili práva, ale aj prečo by mali kašmírčania mať menej práva ako tí, ako India. Member. A opäť e, chcem e, požiadať členov, aby dodržiavali rečnícky čas, dve minúty pani Lobreto. Oh, sorry, Mr. Lebreton. Pán Lebreton, pardon. Prezident. Le premier ministre indien... Ďakujem, pán predseda. Pán Narendra Moti, premiér Indie, sa rozhodol zrušiť štatút autonómie Kašmíru bezpečnostné zložky Indie mm, boli vystavené aj útokom e, zo strany Kašmíru už mnoho rokov. Všetci vieme, že Pakistan, ako Imran Khan sa dostal k moci, podporuje islamistov a podporuje aj teroristické skupiny e, v boji proti indickej vláde novembra Moty chcel len získať kontrolu nad e, týmto regiónom a bojovať proti islamským teroristom a zároveň poukázať na to, že Pakistan chránil a podporoval Bin Ladina. V Pakistáne došlo k manifestáciám, ktoré podporili islamistické hnutia aj vláda. Protesty e, protestovali proti tomuto indickému rozhodnutiu Kašmír e, je región, ktorý je súčasťou Indie a prekvapuje nás e, generálny tajomník OSN, ktorý stigmatizuje Indiu. E, tento štát už tisíckrát trpel terorizmom v Kašmíri, aj na iných častiach svojho územia, napríklad v Bombeji v 2008, a nikdy sme ich nepodporovali v takom ťažkom období, keď museli bojovať proti islamskému terorizmu. E, Terry Marini e, v afekte poukázal na to, že Kašmír je indický. Otázka Kašmíru je preto vnútroštátna otázka Indie a nemôžeme si myslieť, že Brusel by mal e, mať možnosť použiť vlastnú dialektiku na riešenie problému. Teraz pán Čarnecký. Pán predseda, Kolegyne, kolegovia, um, pripomeňme si dôležitú skutočnosť, že India je najväčšia demokracia na svete a rovnako uh, v súvislosti s našou demokraciou poviem, že to je asi náš jediný demokratický partner v tej časti Ázie. Myslím, že uh, treba sa uh, zamerať na teroristické kroky ktoré tam nastali v Indii, aj v Džamu, v Kašmíre. A tí teroristi e, nespadli z neba. Oni žiaľ prišli od suseda. Treba to vidieť tak, že v tomto kontexte podľa môjho presvedčenia my musíme ako európska demokracia podporiť demokratickú Indiu. E, tu na tento uh, súd, ktorý sa vynačil nad Indiou, sa mi nepáči a pán Corbett uh, eh, pred chvíľou povedal to, čo povedal, ako keby si nepamätal, že pred uh, x rokmi uh, jeho štát, Veľká Británia, už prestala mať hinduistickú kolóniu a India už nie je kolóniou Veľkej Británie. Pizapia. Ďakujem jednu minútu, pán Pizapia. Grazie. Ďakujem, pán predsedajúci. Situácia v Kašmíre, podobne ako na mnohých iných miestach na svete, vyžaduje veľmi intenzívnu diplomatickú prácu na základe medzinárodného práva a ľudských práv. To znamená, e, Ide tu o postup na základe konštitu- ústavnej väčšiny schválenej e, hornou aj dolnou komorou parlamentu. Pripomeniem slova Nerua. E, slúbili sme, e, že budeme hľadať e, mierové riešenie. Takže v prípade Kašmíra by sme mali mať výbor na vyšetrovanie násilie, násilia, ktoré sa tam odohralo. Ako Európska únia, ako parlament máme morálnu a politickú povinnosť dať k dispozícii svoje skúsenosti, aby sme našli mierové riešenie, ktoré podporuje demokraciu a mier. A dúfam, že touto cestou sa aj budeme uberať. Ďakujem. Menec. Ďakujem. Pani té minútu prosím. Ďakujem, pán predseda. Kritika voči Indii, najväčšej demokracii na svete, ktorá zaznieva v tomto parlamente, e, vychádza z falošných faktov. Zameriavame sa na ústavnú reformu, ale zabudáme e, separatistické hnutia a otázky bezpečnosti. Situácia v Žammu Kašmír sa zhoršila celá séria a islamistických útokov sa Eh, udiala napríklad 14. februára, eh, kde nastrhané auto zabilo 14 policajtov, alebo eh, v auguste, kde sa našiel celý arzenál, ktorý mal spáchať atentát proti tisícom indických putníkov, ktorí každoročne prichádzajú do Svetej jaskyne. To, čo prijal ako opatrenie premiér Modi, nefunguje tlmočenie do angličtiny, hovorí predseda. Takže je tu hranica, ktorá od roku 2018 je stále na eh, zozname eh, vágných štátov, eh, ktoré USA hm, teda dávajú na zoznam, pokiaľ ide o riziko terorizmu. Ďakujem vám. Pani McIntyre, minúta prosím. Bez mikrofónu, bohužiaľ. Pred 43 dňami e, indická vláda e, zrušila článok 370 ústavy a tým vlastne zrušila záruku kašmírskej autonómie a presunula do Kašmíru obrovský počet e, vojakov a zaviedla stané právo. Videli sme, boli sme svedkami porušovania ľudských práv, vrátane používania strelných zbraní proti civilistom. Abdel Ahmed Khan napríklad. Napriek eh, po tomu, že to indická vláda popiera, podľa lekárskych správ zomrel v dôsledku um, strelnej uh, rany do hlavy. Uh, takže toto sa v Kašmíre skutočne stáva. A dokonca zabíjanie a zmrzačovanie malých detí aj to sa deje ako taký národ, ako India, ktorá sa hrdí svojou demokraciou, sa môže správať takýmto spôsobom. India je e, stálym členom Bezpečnostnej rady OSN. Takže by sa tak mala správať, ale, ale je kandidátom teda. A nemala by sa ale správať takto, pretože nebude dôveryhodná. Ďakujem vám. A teraz minúta. Pán Damiča, prosím. India je najväčšia funkčná demokracia na svete. 200 miliónov muslimov tam moslimov tam miero, mierumilovne nažíva s ostatnými obyvateľmi a takisto je aj členom G20. A teraz tam prebiehajú dve súdne konania na najvyššom súde a to s cieľom postihnúť eh, mobilné a internetové služby na 7% Um, územia Kašmíru a potom ohľadom článku 370. Ale India nechce byť novým kolonialistom. E, najvyšší súd Indie je nezávislý a skutočne robí dobrú prácu. Podľa Indov je 40 nových zákonov, ktoré teraz budú platiť pre kašmírčanov. Napríklad e, otázka rozvodu, ktorá je veľmi bolestná pre ženy, e, e, sobaže deti, domáce násilia a podobne. Toto nie sú ľudské práva. Ta, takže prosím, myslíte aj na toto. Bola tu otázka plebiscitu OSN v roku 1947. Zahrani- ministerstvo e, zahraničia USA má aj video, ktoré ukazuje, prečo ten plebiscit nenastal. Ďakujem a teraz e, postup KHDI. Pán Káde. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Už celých 50 rokov je tento región veľmi nestabilný. Napriek e, všetkému pokroku v Indii e, sa v Kašmíre jednoducho nepodarilo pokročiť výrazne napríklad pokiaľ ide o právny štát, ochranu minorít, aj sociálnych minorít, vzdelávanie detí, zabezpečenie základných práv pre ženy a podobne. Už celé roky vynakladá India peniaze a bohužiaľ nepodarilo sa im pomôcť miestnemu chudobnému obyvateľstvu. Takže v podstate to miestne obyvateľstvo, chudobné obyvateľstvo nemalo žiadny užitok z indickej nadvlády. My tu hovoríme o základných e, právach. Treba sa pozrieť aj na pozitívne veci, pokiaľ ide o Kašmír. Ďakujem. Thank you. One minute, Mr. López. Minúta, pán López Bohužiaľ bez mikrofónu. Má reputáciu, že debatuje o problémoch eh, flagrantného porušovania ľudských práv eh, v zemepisných šírkach, ktoré nikdy eh, nepoznali demokraciu ani jej tvar. A to nie je prípad Indie. Je to ústavná demokracia, má ústavu a je to najväčšia demokracia na svete. A Ehm, je ehm, komplexná a ehm, zaručila toto spolužitie menšin, vrátane moslimskej menšine a aj iných náboženstiev. V prípade Kašmíra Džamu je dôležité, že Európsky parlament prejaví obozretnosť a opatrnosť pri nahradení ústavného článku a mm, tiež e, je dôležité, aby sme zabranili radikalizácii islamizmu, e, ktorý e, prežíva. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you. Ďakujem. Minúta. Pán Davis, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Vítam slova pani ministerky v jej úvodnom prejave. Teraz máme rozdelený parlament, ale myslím si, že stanovisko vysokej predstaviteľky, pokiaľ ide o e, rešpekt pre ľudské práva, to je tá správna rovnováha. India je demokracia a Kašmír je sporné územie a tak ako také je uznané aj OSN a teraz je pod vojenskou okupáciou. Takže nemôže jednoducho byť bez dohľadu a bez jurisdikcie. A zákaz komunikácie a podobne, e, otázka seba určenia. Samozrejme, toto všetko musí e, vyvolávať pocit nespravodlivosti. My sme priateľmi Indie. E, premiér Modi vie, že má našu podporu, ale skutočne treba hľadať ten najvhodnejší postup Takže, pani ministerka, máte nejaké konkrétne opatrenia, ktoré, ktoré by odpo- zodpovedali e, tomuto postoju a ktoré by bolo vhodné nasledovať? Dobre, ďakujem. A e, postup KHDI je pre poslancov, ktorí neboli na sústomu rečníkov, takže e, pani Giel, vy už ste hovorili dokonca aj dlhšie, než ste než bol váš pôvodný rečnícky čas, takže už vám slovo nedám, ale dám slovo pani ministerke Tuperajnen, ktorá bude hovoriť v mene podpredsedničky komisie a vysokej predstaviteľky pre zahraničné e, otázky a bezpečnosť. Takže pani Tuperajnen, máte slovo. Pán predsedajúci, vážené poslanky, nevážení poslanci, táto rozpráva bola veľmi užitočná, a veľmi dobre načasovaná. Ja by som chcela využiť túto príležitosť, aby som poďakovala všetkým poslancom za vyjadrenia, návrhy a pripomienky. Môžem povedať na záver len toľko, že Európska únia bude naďalej veľmi pozorne sledovať situáciu a zameria sa najmä na deeskaláciu situácie, e, vrátanie teda e, toho, že tu ide o dve e, jadrové veľmoci, tak aby sa skutočne ten konflikt deeskaloval. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka Tuperajnen, a ďakujem za to, že ste prišli do parlamentu, najmä e, v tejto neskorej dennej hodine. Rozpráva je takto uzavretá. Zajtra budeme pokračovať od 9. rána do 2. popoludní a od 3. popoludní do 9. večer a e, program je e, zverejnený na webovej stránke Európskeho parlamentu, takže odročujem zasadanie. Ďakujem vám.